sme prešli na ďalší bod nášho programu. Je to správa pána Kapata, prístup verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a komisie, čiže európskych inštitúcií. Pán Kapato. Slovo má pán Kapato. Ďakujem za slovo. Takže pokiaľ ide o prístup k dokumentom EÚ, Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a predložil vám viacero návrhov. V podstate ide o tri základné body. V rade sa vlastne stretávajú predstaviteľe jednotlivých členských štátov s odborníkmi na zákonodárstvo a tam sa vlastne hovoria o týchto otázkach, ktoré súvisia so zverejňovaním informácií a Napríklad zo skupiny EPP, pokiaľ ide o hlasovania v súvislosti s jednotlivými odsekmi, mm, tak povedzme, keď hovoríme o odseku 3, tak v správe sa hovorí, že je tu potreba dosledovať rozhodnutia, napríklad konkrétne e, vyjadrenie Maria Turka, ktorý sa vrátil na súd a bol úspešný a preto je dôležité mať dispozícii aj vyjadrenia právnej služby v inštitúciách. A je potrebné, aby ľudia vedeli, kto ako hlasuje aj na úrovni rady. A napríklad aj odsek 9, tam sa hovorí o tom, že čo sa deje v Koreperi keď e, vlastne sa prejednávajú sa tzv. sálové dokumenty pracovné, takže alebo keď sa hovorí aj o iných dokumentoch, e, ktoré majú charakter diplomatickej dôvernosti. Myslím, že k tomuto treba tiež v parlamente zaujať náležitý postoj. Myslím si, že by sme mali mať nejaký tzv. verejný register. A tam by sa to mohlo vlastne zaznamenávať, aby bolo známe, čo títo ľudia robia. Napríklad ako hlasujú, aké peniaze dostávajú a tak ďalej. Takže hm, je to aj ďalšia požiadavka, hm, aby sa hlasovala samostatne o odseku 5. Zdá sa mi teda, že ak nieké takéto informácie majú dôverný charakter, hm, myslím, pani Senešot sa vyjadrila k tomuto. Je to veľmi citlivá vec. Chceme ale povedať, že keď chceme, aby informácie, aby nejaké údaje ostali tajné alebo dôverné, potom sa vlastne otvárame neurčitej demagógii, pretože vlastne e, sa deje také, že proste jedni dokonca po filmujú druhých, čo si ako špioni a to nie je v poriadku. Takže dôležité je, aby informácie, ktoré majú byť prístupné verejnosti, boli verejnosti prístupné. Isté, že napríklad sa využíva web streaming e, z plenárneho zasadnutia parlamentu a možno dobre aj z iných zasadnutí. Napríklad odsek 7 7 teda hovorí v zmene EPP ohľadne určitej požiadavky, že by sme mali využívať aplikácie spracovávania textov s tzv. open source kódovaním. Proč, aby tieto informácie boli prístupné všetkým, keď už teda majú byť charakteru verejného. Proste je to aj otázka jazyková. A každý by pri týchto otvorených zdrojoch mal mať prístup k informáciám. Je to vec, ktorá by mala byť k dispozícii každému. Ja viem, že sa pripravuje aj Kašmenová správa a tam vlastne budeme mať príslo- príležitosť pozrieť sa na to, čo chce vidieť tento parlament. A budeme vidieť, že ozaj bude potrebné tie dôležité odseky tu zachovať. Ďakujem pánovi Karvátovi a v mene komisie pani Balstrom. Ďakujem pekne za slovo, vážení poslanci. V prvom rade ďakujem za veľmi dobre napísanú, napísanú a zaujímavú správu. Ďakujem správdajcovi. Je to dôležitá téma a obľúbená téma. Týka sa to aj nariadenia 1049. A pokiaľ vstupí do platnosti Lisabonská zmluva, tak určite sa bude týkať aj tohto. A súvisí to aj s implementáciou nariadenia 1049. Dovolte, aby som poukázal na pozitívne stránky implementácie tohto nariadenia. Týka sa to kvantitatívnych údajov a vlastne ako aj správe sa uznáva, inštitúcie EÚ vlastne poskytli prístup k vyššiemu počtu dok- dokumentov a aj menej tých, kde vlastne prístup bol za, teda zamietnutý. Je to vzájomné transparentnosti a otvorenosti. Samozrejme, niektoré odporúčania, ktoré sú obsiahnuté v správe, už zachádzajú ďalej, než je možné pokryť e, E, nariadením z roku 2006, teda 1049, respektíve inými predpismi, ktoré sú v platnosti. Ale otvorenosť a komunikácia s občanmi je dôležitá a ja vítam túto otvorenosť a takýto prístup a som za transparentnosť a komunikáciu a za to, aby sme boli otvorení voči verejnosti. Dovolte mi spomenúť niektoré z týchto odporúčaní. A aké sú tam zásady, ktoré vidíme v pozadí. Takže prípad Turku môžem vás uvistiť, že komisia v plnej miere berie do úvahy to rozhodnutie a týka sa to predovšetkým potreby zvyšovať povedomie jednak hľadiska legislatívnej kapacity, ale e, jednak aj z toho hľadiska, že vo všetkých inštitúciách má existovať maximálna transparentnosť. A samozrejme, od prípadu k prípadu treba hodnotiť e, aj to, ako rozhodol teda príslušný, aké je rozhodnutie súdu v daných veciach a podľa toho sa potom riadiť. Mnohé z e, vedených postupov sú dosť špecifické svojim charakterom a sú prípady, kde vidíme odlišnosti medzi inštitúciami. Toto znamená, že tu ešte budeme asi potrebovať nejaký čas, ako sa toto dá poriešiť. pokiaľ ide o možnosť zlušenia e, nariadenia 1049 a 355 o otvorení historických archívov, tak článok 255 nariadenia Európskej únie a nariadenie 355 sa o tom zmienuje tiež. Ale keď vlastne e, to dáme aj do perspektívy z Lisabonskej zmluvy, tak dôjde k rozšíreniu prístupu ku všetkým takýmto dokumentom a nejde tam proste len o jednoduché zlúčenie týchto dvoch nariadení. Pokiaľ ide o kritické poznámky, ktoré tu boli vyslovené v súvislosti s volenými registrami, rád by som vás uistila, že túto poznámku berieme veľmi vážne. Ako viete, máme verejný register dokumentov, ten funguje od júna 2002 a odvtedy Komisia zaviedla aj jednoúčelový register, ktorý sa týka komitologických postupov a expertných skupín. Takže snažíme sa stále modernizovať náš interný IT systém. Žiaľ, toto sa nedá všetko dosiahnuť zo dňa na deň, treba ešte na tom popracovať, ale vždy zohľadňujeme potrebu e, rozširovania eh, záberu týchto verejných registrov. Verím, že teda uznáte, že aj ja sa v tomto angažujem. Samozrejme, vieme, že tie verejné registre by mali ešte mať širšiu pôsobnosť. A máme samozrejme veľký záujem na tom, aby sa takéto registre budovali v záujme zvýšenia transparentnosti. Eh, v správe sa hovorí aj o spoločnom portáli a projekte Transjai. Komisia podporuje myšlienku vytvorenia spoločného portálu, aby sa vytvoril, vytvorila možnosť prístupu občanov k legislatívnym dokumentom. Toto by samozrejme znamenalo, že tam bude zapojená aj nejaká spoločná metodika, ktorá by súvisela potom aj s príslušnými dôsledkami z hľadiska identifikácie dokumentov a tak ďalej. Samozrejme, boli by sme radi, keby tu bol taký portál, ktorý by vlastne umožnil prístup ku všetkým tým otvoreným dokumentom v jednotlivých inštitúciách. Uvítame spoluprácu. Pokiaľ ide o projekt Transjai, vrátim sa k tomu, čo už som hovorila v októbri vo svojej odpovedi. Očakáva sa, že tento projekt sa otvorí verejnosti v roku 2000 alebo do roku 2010. Pokiaľ ide o vzájomnú výmenu informácií medzi inštitúciami, E, je mi jasné, o čo tu ide a o aké informácie je záujem. Chcel by som len pripomenúť, že v inštitúciách už existuje pracovný postup, ako sa vymieňajú dôverné informácie, napríklad voči komisii. A to je vlastne pokryté dodatkom ku rámcovej dohode. Ide o zdieľanie informácií medzi inštitúciami, ale tam nejde o informácie, ktoré majú Eh, verejný charakter, preto sa s nimi narába ináč, samozrejme, špecificky. Táto správa je skutočne veľmi kvalitná a je veľmi cenným prístupom a príspevkom eh, k diskusii, ktorá prebieha a som vďačná parlamentu za to, že otázky transparentnosti eh, pokladá za takéto dôležité taktiež. Počas spoločného zasadnutia eh, výboru LIBE Českým parlamentom na budúci týždeň budem mať tú čest taktiež prehovoriť a zúčastniť sa teda na tom stretnutí a teším sa aj na revíziu nariadenia 1049. Ale aj tam by diskusia nemala byť ukončená. Treba pracovať ďalej. Musíme byť proaktívni, aby sme vlastne fungovali aj mimo legislatívy. Ako zlepšovať registre, ako vytvárať lepšie možnosti prístupu pre občanov, aby to bolo proste užívateľsky orientované viac a tak ďalej a tak ďalej. Takže ešte niečo, čo som robila ja minulý rok sama. Napríklad robil som register svojej vlastnej korešpondencie a je to prístupné priamo na webe. Takže možno aj vy budete mať takéto myšlienky, ako riešiť niektoré takéto veci. Stačí sa nad tým zamyslieť a potom konať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem pani Volstrom. A teraz politické skupiny majú slovo. EPP, pán Rero Techedor. Ďakujem pekne za slovo. A ďakujeme za správu, ktorá skutočne poskytuje mnoho toho, čo môžeme nazvať dobrou vôľou a, a môžem povedať, že to, čo tu je a navrhované ako pozmeňovacie návrhy, je veľmi vážne. Vlastne hovoríte, vlastne chcem povedať, že vlastne Spočiatku vás podporovali všetky skupiny, ale sú tu štyri veci, ktoré sú dosť nemožné. Napríklad e, žiada sa o to, aby tu nebola právna báza. Aj či e, ide o to, aby podľa Lisabonskej zmluvy došlo ku harmonizácii príslušných predpisov. Napríklad e, v roku 2009, že by mal byť tento rok, mal by byť deklarovaný ako rok transparentnosti, ale vidíme, že tu nie je všetko možné dosiahnuť. Napríklad hovorí sa tu o transparentnosti na zasadnutiach politických skupín. Ale predsa ide, keď ide povedzme užšie nejaké veci, povedzme aj privátny, dôverný charakter a samozrejme, že v rámci politických strán treba zabezpečiť aj určitú dôvernosť. To nemôže byť všetko úplne prístupné verejnosti. Napríklad sa hovorí, že 90 e, vlastne toho, čo sa produkuje, je procesom komitológie. To je, to je nadsadené. Ak my budeme robiť to, že sa budú zavádzať ďalšie mechanizmy a ďalšie kontrolné mechanizmy a tak ďalej a tak ďalej, ďalšia byrokracia, tak vlastne si nepomôžeme. Sme za to, aby to bolo jednoduché. A ešte, ak dovolíte, pán predseda, jedna vec ma upútala. Niektoré veci sú zbytočné. Napríklad je veľmi zaujímavé pre verejnosť hovoriť o transparentnosti aktivít poslancov. Áno. Chodia na zasadnutia výborov. Áno. A tam proste sú tie dokumenty, sú prístupné verejnosti. Pravda, pán Kapato? Takže e, e, znie to krásne, proste obhajovať transparentnosť, ale dôležité je, aby, bolo, aby sme veci videli také, aké sú. A ak, vlastne, ak tomu tak nie je, tak vlastne nepomáhame transparentnosti. Ďakujem za slovo. Ďakujeme za toto vyjadrenie. Za socialistov dve minúty pán Kašman. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem Markovi za výbornú správu. Bohužiaľ, musím súhlasiť aj s niektorými z ďalšími, ktorí už sa tu vyjadrili v tom smysle, že v niektorých bodoch ste zašli ďaleko. Ako už povedal aj predchádzajúci rečník, niečo je tam až nemožné. Ak, ako potom proste dosahovať zmenu? proste e, napríklad vysielania priame z zasadnutí politických skupín. Hm. Však predsa politické skupiny tiež dávajú na svoje webové stránky informácie, ktoré chcú. A to ale nemusí znamenať, že všetko je dobré. Hej? Regulácia znamená aj vec prístupu k tomu, aké sú tie dokumenty, ktoré sa týkajú legislatívnych aktivít v rámci týchto troch inštitúcií. Hej? Musíme sa pozrieť na to, ako fungovala regulácia alebo nejaké nariadenie, ako to fungovalo doteraz a ak treba, ak je možnosť to zlepšiť, tak to treba. A vítame švedskú ministerku pani Cecíliu Malstrom, ktorá skutočne pracovala na tomto od začiatku. A máme záujem postúpiť dopredu. Pretože sme si vedomí toho, že sa dejú veci, hlavne v rade, ako bolo ilustrované. Práve tam národní ministri sú veľmi aktívne zaangažovaní. Spôsob, ako rokujú a hlasujú, to je tajné. Hej. Je tam určitý element tajom, tajomnosti. Čiže ako hlasujú tí ministri? potom vlastne podľa toho, ako budú hlasovať, tak potom sa musia zodpovedať doma svojim občanom. A to sa vlastne ale týka celoeurópskych vecí, pravda. Takže áno, tá správa tu zachádza troška ďalej, než e, bolo pre, pôvodne zamýšľané, ale fakt je, že sa očakávajú politické strany, vysielali priamo E, organizovali priame vysielania zo zasadnutí politických skupín, tak to je asi naozaj troška príliš. Sme presvedčení o tom, že naša Európa má byť taká, ktorá sa bude zodpovedať občanom, ale samozrejme musíme postupovať rozumne. Ďakujem. Ďakujem, pán Kašman. A teraz pán Alvaro, po minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vítate pani podpredsednička. Zajtra budeme hlasovať o správe môjho kolegu Marka Kapata o prístupe verejnosti k dokumentu Európskeho parlamentu, Rady a komisie a už predrečník povedal, že e, ide o to, že sprístupníme tie dokumenty, na ktorých sa dohodneme tu na tomto fóre. Michael vyčítal Markovi, že zašiel priďaleko. Musím povedať, že v tejto diskusii to nie je úplne opodstatnené. V zásade diskusia o tom, čo sa sprístupne a čo nie. No a potom Musím povedať, že vo všetkých politických skupinách vedia, že sú citlivé témy, to sú veci, ktoré si musíme vyjasniť medzi sebou, skôr ako s tým vyjdeme na verejnosť, ale každý nech si perie svoju špinavú bielizeň doma a nie na ulici. A len tak mimochodom sa ukazuje, že politické strany, nielen politické skupiny, majú určité záujmy. Keby nemali, tak potom by sa nekonali z jazdy a tie by sa nevysielali v televízii a tam sa nikto nestiažuje, že e, sa tieto e, zasadnutia alebo z jazdy vysielajú v televízii. Musím povedať, že Marko tu urobil veľmi dobrú prácu pri príprave tejto správy, hoci určite sú tu návrhy aj na zlepšenia. Tá správa je teda naozaj dobrá. Pokiaľ ide o ostatné dve inštitúcie, okrem parlamentu, musím povedať, že pokiaľ ide o prístup k dokumentom, treba si to tiež premyslieť a taktiež si treba premyslieť, nakoľko otvoren ste to inštitúcie, pretože podľa mňa Európsky parlament je otvorenejšie, transparentnejšie ako národné parlamenty. Predovšetkým pokiaľ ide o radu, ktorá tu žiaľ nie je zastúpená, človek musí vedieť, kto kedy urobil aké rozhodnutie, aby sa dala stanoviť zodpovednosť za politické konanie. Avšak o mnoho dôležitejšie je, aby sa vytvoril prístup k dokumentom, ktoré boli schválené komitologickým postupom. To je mimoriadne dôležité, pretože tam sú prílohy, ktoré doteraz neboli prístupné ani občanom, ale niekedy ani len poslancom. A teraz chceme dať občanom možnosť sledovať, čo sa deje a zistiť, kto je zodpovedný za čo. Ďakujem veľmi pekne za čas, ktorý ste mi dali, pán predseda. A zajtra pri hlasovaní verím tomu, že to všetko dovedieme k úspešnému koncu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Čarnecký. Ďakujem, pán predseda. podpredsednička komisie, dámy a páni. Musíme si robiť viac starostí ľudí, ktorí sú vonku. Nemali by sme mať iba úniu pre eurokratov. A myslím si, že za týmto účelom musíme zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť jednotlivých inštitúcií. Jeden z problémov je, že sa nepýtame ľudí na ich názory a referenda sa napríklad využívajú veľmi málo kedy, aby sa zistilo, čo si ľudia myslia. Myslím si, že to je argument preto, aby sa nezverejňovali interné postupy a práca jednotlivých skupín. Ale myslím si, že by sme mali mať automaticky otvorený prístup k informáciám, aby ľudia vedeli, kde sa majú obrátiť, aby našli príslušné informácie. To je dôležitý argument, že inštitúcie sú príliš ďaleko od ľudia. Mali by sme tieto inštitúcie približiť ľuďom a to je jeden spôsob. Predseda, ďakujem veľmi pekne, pán Čarnecký. Teraz mene skupiny GUE. Jednu minútu pani Svensson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Správa pána Kapata ukazuje, že prísu verejnosti k dokumentom má určité nedostatky. Berieme to tak, že parlament bude hlasovať za plnú transparentnosť keď budeme hlasovať o nariadení o transparentnosti v súvislosti e, s Kašmanovou správou. Je to princíp prenesenej zodpovednosti, ktorý pokrýva 90 dokumentov e, vyprodukovaných v Európskej únii. Tam nie je vôbec nejaká transparentnosť. Vôbec eh, nie je jasné, eh, kto sa podielal na akej práci. A to by sme mali plne zverejniť. Podporujem návrh vytvorí spoločný register. No a nakoniec Transparentnosť nie je populistická záležitosť, je to jednoducho demokratická požiadavka. Predseda, ďakujem veľmi pekne. A pán Lundgren, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Byť otvorený je veľmi dôležité v akejkoľvek demokracii. V demokracii predsa si ľudia vyberajú tých, ktorých budú zastupovať a ktorí budú robiť rozhodnutia v ich mene. A bolo by absurdné, aby volení zástupcovia mali právo neposkytovať informácie tým, ktorí za nich hlasovali. Ale to sa často stáva z rôznych dôvodov. Poprvé, práca sa často prenáša na plecia tých ľudí, ktorí neboli volení na túto prácu. A mnohí potom zase hovoria o tom, že chcú zabezpečiť bezpečnosť, ale aby zaistili túto bezpečnosť, zavádzajú rôzne výnimky z princípu transparentnosti. Myslím si, že si musíme znova osvojiť všetky tieto myšlienky. Informácie nemôžu byť tajné. Naviac občania majú oprávnené požiadavky. V súčasnosti nemôžeme očakávať, že sa budeme schovávať za určitými pláštikmi rôznych dôvodov, aby sme utajovali informácie. Kedy si v Európskej únii bolo takmer všetko dôverné, viac menej aj mena komisárov. No a potom Európska únia sa začala stále viac otvárať a od roku 1993 sa začali robiť dôležité kroky a od roku 1998 sme veľmi zlepšili transparentnosť. A musím povedať, že moja krajina Švedsko má skvelú tradíciu, pokiaľ ide o transparentnosť verejných dokumentov. Taktiež treba sledovať ďalej prípad Turko. Ide o rozhodnutie, z leta minulého roku. Stále máme pred sebou však dlhú cestu, keď sa chceme postarať o plnú transparentnosť Európskej únii. Ešte stále máme pred sebou veľa prekážok a preto musíme podporovať eh, správu pána Kapatu, ktorá je veľmi dobrým štartom na dlhej ceste. Ďakujem. Pán Romanili má jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán predseda. Chcel by som využiť svoj čas na to, aby som povedal, že Schválujem veľa z toho, čo povedal Marko Kapato vo svojej správe. Myslím si, že patrím k hrsti poslancov v Európskom parlamente, ktorí veľmi radi uverejnili svoju účasť na rôznych zasadnutiach vo výboroch a delegáciách. Myslím, že by som bol naozaj rád, keby sa aj verejnosť tomu venovala, verej, eh, pardon, tlač eh, Taliansku. Niekedy sú to informácie, ktoré nie sú typické, ale snažil som sa informovať ľudí o typoch aktivít, do ktorých sa zapájajú poslanci v Európskom parlamente. Myslím si, že takéto informácie môžu byť reprezentatívne a môžu vám poskytnúť dosť veľa aj v rámci vášho predvolebného boja. Naozaj vítam úsilie Marka Kapatu v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Marinesku. Dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európska únia je založená na princípe transparentnosti. V prvom a šiestom článku zmluvy a charty o základných právach a slobodách sa o tom hovorí. Európska únia má robiť svoje rozhodnutia čo najtransparentnejšie a čo najbližšie k občanom. Nielen parlament sa e, chce uistiť, e, že verejnosť bude mať prístup k dokumentom. Sú to aj ďalšie inštitúcie, ktoré by to mali chcieť, aby sa zvyšila dôvera e, v tieto inštitúcie. Je pomerne jasné, že európska legislatíva z roku 2001, ktorá mala regulovať prístup verejnosti k týmto informáciám, by mala byť aktualizovaná. Preto tu máme návrhy na reformu týchto nariadení, aby sa zaistilo, že všetky dokumenty, ktoré sa používajú v rámci legislatívneho procesu, sú k dispozícii verejnosti. Komisia mala na pamäti tieto odporúčania, ktoré sú zahrnuté do nového návrhu nariadenia z roku 2008. Objavili sa tu nové a rôzne stanoviska, niekedy protichodné, ale hľadali sme pritom najlepšie riešenie pre všetkých. Občania musia byť informovaní o celom procese, pretože všetky tieto rozhodnutia priamo ovplyvnia ich životy. Pani Miko má jednu minútu. Vážení kolegovia, Demokracia vychádza z transparentnosti a publicity. Je to je mimoriadne dôležité práve teraz pred eh, voľbami do Európskeho parlamentu. Zjednodušenie webového prostredia by tiež malo zaistiť aktívnejšiu účasť vo voľbách. Keby sa nám podarilo predložiť informácie našim občanom v zrozumiteľnom jazyku, tak potom aj mladí, aj starí ľudia by boli zapojení do procesu mali by záujem o našu prácu. Mali by tu byť uvedené určité vyhľadávacie kritéria, na základe ktorých občania budú mať prístup ku všetkým informáciám o práci svojich poslancov. Okrem plenárnych zasadnutí by sme mali občanom sprístupniť aj prácu vo výboroch a delegáciách, aby získali plný obraz o našej práci. Taktiež podporujem myšlienku vytvorenia interinstitucionálneho registra, kde budú vedené tieto dokumenty. Je dôležité, aby občania mali prístup na jednom mieste ku všetkým potrebným dokumentom. Podporujem kapitolu správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pani Harkin má jednu minútu. Ďakujem, pán predseda Chcela by som zablahoželať eh, kolegovi Markovi Kapatovi za jeho správu. Je veľmi dôležité hovoriť o týchto veciach v parlamente. Keď hovoríme o zodpovednosti a transparentnosti, musíme začať sebou. To znamená, musíme zdať sa všetkými inštitúciami Európskej únie. Súhlasím v podstate so všetkými bodmi správy. Mám však e, dve veci. Keď napríklad poskytujeme informácie o e, aktivitách poslancov, tieto informácie musia byť e, komplexné, pretože inak sa dosieme o cene všetkého a hodnote ničoho nemali by ísť len o informácie z plenárnych zasadnutia výborov, ale mali by to byť informácie o všetkých aktivitách, pretože potom tu bude e, nedostatok v informáciách o veľmi cenej práci, ktorú robia naši poslanci. E, pán Kanoli hovoril o, o dobrej práci, ktorú robia, o ktorej nehovorí média. No, to je škoda, lebo asi nikto o tom poriadne nevedel v legislatívnej funkcii by sme mali urobiť to, čo treba. Súhlasím s Michaelom Cashmanom o tom, že občania by naozaj mali vedieť, čo sa tu robí a hlavne by mali uh, vedieť presne, čo robia všetci poslanci, pretože inak budú obvinovať vždy Európsky parlament uh, z toho, že ich Národný parlament urobí niečo zle. Hans-Peter Martin, musím povedať, že moje skúsenosti sú skúsenostiami miliónov Európanom. Ja som prišiel do tohto parlamentu eh, v roku 1990 a bol som tedy veľmi nadšený. A potom som urobil eh, to, čo milióny občanov. Chcel som vedieť, eh, kde sa robia rozhodnutia, aké sa robia rozhodnutia, odkiaľ prichádzajú peniaze. Stále viac voličov sa na mňa obracalo a chceli tieto informácie, ale nevedeli sme vtedy o týchto veciach. A po takto človek postupne prichádza žiaľ na to, že za mnohými opatreniami je úmysel zakryť zodpovednosti, ktoré existujú preto vás môžem iba pozbudiť v tom, aby ste pokračovali v tomto úsilí a aby sme zašli ešte ďalej, ako zachádza momentálne Kapatová správa. Vytvorme určitý základ pre túto transparentnosť. To by bolo niečo a to hovorím teda o desiatich rokoch práce, ktorá ešte stále nie je taká, ako by malo byť. Pán Koelio, veľmi pekne vám ďakujem za slovo. Toto je základný princíp Európskej únie posilňuje demokratický charakter našich inštitúcií, umožňuje účasť e, občana na rozhodujúcich procesoch a týmto sa vlastne garantuje e, ďaleko väčšia e, znalosť práce týchto inštitúcií a prirodzene, že dávame e, za pravdu takýmto občanom, ktorí takto chcú vedieť. Samozrejme, že e, by sme mali e, zabezpečiť prístup k dokumentom, pretože to je vlastne veľmi dôležitý prvok v nadväznosti na dostupnosť týchto inštitúcií. A rada bola frontálne kritizovaná, pretože takúto spoluprácu vlastne Um, istým spôsobom obmietala a čiastočne vlastne prerušila prístup k veľmi dôležitým dokumentom. A práve z toho vlastne vychádza aj tento rozsudok Európskeho súdneho dvora, ktorý sa týka prípadu Turko. A Samozrejme, že v rámci správneho konania by sme mali tieto materiály zverejňovať. A ešte stále existujú isté slabé stránky, ktoré je potrebné e, vylepšiť ale potrebné je samozrejme e, všetko to, čo bolo uvedené v rozsudku týkajúcom sa prípadu Turko, zapracovať do našej práci. Návrhy spravodajcu idú e, presahujú vlastne to, čo si myslím, že je možné. O tom hovoril môj kolega Herrero a pán Kešmen a tak ďalej, že jednoducho nie je možné uh, aby sme všetko sprístupňovali. V tomto prípade Turko, e, Európsky súdny dvor uznal, že je potrebné dosiahnuť istú rovnováhu medzi rizikom e, rozširovania istých vecí na verejnosti a dávania e, k dispozícii sprístupnenia takéhoto dokumentu. Veľmi pekne ďakujeme. Hovorí pán predseda, pán Kirita. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja som e, chcel v podstate už predtým pripomenúť e, rečníkom, ktorí hovorili, že e, pán Kapato samozrejme bol mnohými kolegami podporený, 18 pozmenujúcich návrhov z jeho strany najprv nebolo podporených zo strany kolegov, pretože tam ide vlastne o viacej transparentnosti a e, ide tam o získanie e, si dôvery e, európskych občanov. A preto by bolo dobré z nášho hľadiska, z hľadiska členov Európskeho parlamentu, naozaj trvať na tom, aby občania skutočne vedeli, že čo vlastne títo poslanci robia, akým spôsobom prispievajú e, na plenárnych zasadnutiach e, k práci a tak ďalej. A isté e, zasadnutia musia byť otvorené a rada samozrejme sa musí takisto snažiť o takúto otvorenosť a transparentnosť. Pani Tomaševská, nech sa páči, jedna minúta. Veľmi pekne ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Občania majú isté práva. Jedno z týchto práv je mať k dispozícii informácie e, o tom, čo sa robí v ich mene e, zo strany volených zástupcov. A toto sa týka hlavne e, inštitúcií Európskej únie, pretože sú isté dokumenty, ku ktorým sotva majú prístup a informácie síce sú e, zverejňované na webových stránkach, ale mali by byť e, zverejňované naozaj e, veľmi jednoduchým spôsobom, pokiaľ ide o prístup k týmto informáciám. Ľudia inak trpia tzv. digitálnym rozkolom, nemajú dostatok informácií a know-how. A ťažko E, často majú e, ťažkosti e, s prístupom k takýmto informáciám. Pani Terešoldová. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Transparentnosť je niečo, čo v Európskej únii je mimoriadne dôležité. Myslím si, že každý z nás s týmto súhlasí od zavedenia nariadenia z roku 1999 mm, týkajúce sa pracovisk sa veľmi veľa vecí zmenilo. Videli sme veľmi veľa zaujímavej aktivity zo strany komisie. Nevždy e, to bolo síce celkom priamočiare, ale v posledných rokoch sme sa stretávali naozaj s veľmi dobrou spoluprácou. A naozaj si myslím, že e, by sme mali vlastne jasne povedať e, niekoľko slov, ak si myslíme, že komisia niečo neurobila správne. Pán e, už spomínal, že je tu vlastne aj otázka takýchto legislatívnych návrhov a zverejňovania týchto návrhov. Takisto je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že čo sa vlastne robí. Ja samozrejme nehovorím, že by sme sa mali dozvedať všetko na každodennom základe, ale každopádne by sme mali mať dostatočné informácie k dispozícii a preto podporujem tento návrh pána Kapata, pokiaľ to nebude znamenať príliš veľa byrokracie. Pán Rogalsky? Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Myslím si, že východzím bodom by malo byť to, že žijeme v krajinách, v ktorých platia zásady právneho štátu. A občania v takýchto štátoch majú absolútne právo na transparentnosť a otvorenosť. A to znamená napríklad, že návrh legislatívy by sa mal dať k dispozícii verejnosti a v rade tomu tak v súčasnosti nie je. Veci sa nezverejňujú, práve naopak, eh, istým spôsobom sa skrývajú pred očami verejnosti a ja si naozaj myslím, že by sme mali mať jeden jediný portál, kde by sme mali prístup ku všetkým rozličným inštitúciám, k rôznym postupom a k jednotlivým dokumentom. Naozaj si myslím, že toto je najlepší spôsob, ako sa to má robiť, pretože eh, častokrát vlastne E, táto administratíva sa snaží skrývať tieto dokumenty a ja si naozaj myslím, že by to malo byť na očiach verejnosti. Pani Doyle, nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Ja um, som si veľmi pozorne prečítala a to, čo tu hovorí pán Kapato, pán spravodajca. Je tu prístup k legislatívnej práci a prístup uh, k dokumentom, ktoré už uh, boli vlastne ktoré nemajú legislatívny charakter. Samozrejme, že uh, toto právo dostupnosti je veľmi dôležité. Samozrejme, že veľmi dobre vieme, že čo sa robí na rade a mali by sme našich ministrov vlastne um, prinútiť k tomu, aby skladali isté účty, aby sme vedeli, že čo robia. Takisto by som bola rada, keby to boli veľmi e, ľahký prístup napríklad e, k účasti e, členov parlamentu a tak ďalej, pretože oni boli zvolení a mali by sme vlastne žiadať, aby skladali isté účty. Ale zase na druhej strane nehovorím, že všetky politické zasadnutia, zasadnutia politických strán by mali byť e, verejnou e, záležitosťou. Samozrejme, že tu robíme veľmi um, čestným spôsobom a musíme obhajovať dôstojnosť našej profesie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fantučo. Ja som si absolútne istý tým, že správa pána Kapatu a to, čo urobil, nebude nejakou urážkou, pokiaľ ide o práva a výsady e, verejných funkcionárov, ktorí e, si veľmi, ktorým veľmi záleží na e, dôvernosti a respektíve tajnosti istých materiálov a snažia sa vlastne tieto materiály skrývať pred očami verejnosti. Ja si naozaj myslím, že toto by sme mali zvážiť. A o to viac e, dôvodov máme podporiť túto správu. Ja si myslím samozrejme, že sú veci, ktoré by naozaj mali byť um, prístupnými a otvorenými, ale e, niektorí kolegovia sa obávajú toho, že niektoré tieto veci by sa mohli e, dosť dostať um, do istých extrémnych um, extrémností a pokiaľ ide o našich občanov, samozrejme, že sme absolútne otvorení. Um, takíto zamestnanci, ktorí sa môžu považovať za štátnych zamestnancov, uh, vlastne eh, by mali umožňovať, že čo sa vlastne deje, čo sa robí medzi jednotlivými členmi rodiny. A toto by sme mohli samozrejme otočiť aj opačným smerom. Aj my by sme mali sa pýtať na to, že prečo, za čo, na čo pokiaľ ide o legislatívu, ktorú predkladá eh, komisia a ktorá sa potom prejednáva parlamentom. Pán Čutkevský, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. otvorenosť a transparentnosť, toto by mali byť základné veci. A pokiaľ ide o všetko to, čo sa robí v mene Európskej únie a jej inštitúcií. Naozaj si myslím, že by bolo ďaleko ľahšie pre občanov zvonku a pre obyčajných občanov potom, aby eh, pochopili, že čo sa vlastne robí na európskej úrovni pretože prišlo k istej kríze dôvernosť, dôveryhodnosti a preto si myslím, že by sme sa mali nad tým zamyslieť a vyriešiť tento problém. Inštitúcie takisto prechádzajú istou krízou, pokiaľ ide ich, o ich e, e, dôveru a to je posolstvo, ktoré sme videli vo Francúzsku, v Holandsku a v Írsku. A naozaj si myslím, že e, v týchto inštitúciách by sa nala, naozaj e, mala budovať akceptovanosť, e, pokiaľ ide o verejnosť. A toto by vlastne len pridalo istú hodnotu k tým rozhodnutiam, ktoré sa robia v mene ľudí. Európsky parlament samozrejme aj v tomto zohráva a má zohrávať patričnú úlohu. A Európsky parlament by sa mal zastávať svojich občanov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani komisárka Wallström, veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení členovia parlamentu, veľmi pekne vám ďakujem za túto rozprávu a za túto diskusiu. Naozaj si myslím, že je to istým spôsobom ťažké zosumarizovať, ale keby som to mala spraviť, tak by som zopakovala niek- slova niektorých z vás, pretože toto je vlastne základný prvok demokracie a naozaj dávam prednosť eh, tomu, aby som sa na to pozerala očami občanov. Právo má občan vedieť, že čo sa deje, prá, má mať právo e, prístupnosť a prístup k dokumentom a informáciám. A my všetci budeme mať, máme pred sebou veľmi búrlivý rok, pretože 7. júna občania EÚ budú voliť svojich zástupcov. A toto je absolútne základne dôležité, aby mali prístup k istým informáciám. Samozrejme, že my ešte stále nesieme isté bremeno historických rozdielov, pokiaľ ide o kultúru, pokiaľ ide o používanie istých vecí, pokiaľ ide o to, že čo má byť verejné a čo nie. Ja pochádzam z krajiny, kde máme vlastne veľmi dlhé tradície otvorenosti a prístupu k dokumentom a sú zase iné členské štáty, kde všetko bolo vlastne tajné a len tie veci, o ktorých sa rozhodlo, že by nemali byť tajné, boli potom dostupné verejnosti. A my by sme sa naozaj mali snažiť v podstate tieto veci riešiť. Takisto si myslím, že táto správa poukázala na všetky vzájomné prepojenia, medzi týmito otázkami a musíme sa na to pozrieť aj z politického hľadiska. Samozrejme, že krása Lisabonskej zmluvy, ktorá by vlastne len rozšírila toto právo mať uh, uh, patričné informácie a prístup k dokumentom, to by v podstate len k tomu prístup prispelo a mali by sme šancu vlastne sledovať, že čo sa deje v Európskej rade. Hovoril o tom pán Kešmen a ostatní a ja si naozaj myslím, že je to veľmi dôležitý prvok pre nás všetkých. Takže som presvedčená a dúfam, že viete, že môžete so mnou počítať že budem pokračovať v tomto boji na každodennom základe a budem sa snažiť o to, aby komisia naozaj zlepšovala prístup k dokumentom. Budeme sa zameriavať na to, že čo by sme mohli vlastne v jednotlivých oddeleniach komisie, vo výboroch urobiť a tak ďalej. A myslím si, že pán Kapato o tom hovoril. A aj vy by ste mali samozrejme naďalej vyvíjať takýto tlak, ale týka sa to prirodzene aj parlamentu. A aj vy by ste mohli isté veci zlepšiť a mohli by ste tým pádom prispieť k tejto otvorenosti a transparentnosti. A celkom určite je to súčasťou posilňovania demokracie v Európe a myslím si, že budeme mať e, šancu e, toto urobiť ešte v rámci prípravy na európske e, voľby. A to je vlastne veľmi dôležité a myslím si, že budeme o tomto znovu veľmi skoro diskutovať. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán spravodajca, pán Kapato. Ďakujem vám za slovo. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem a pani komisárke. Niečo som už predtým nepovedala, ale teraz to poviem. A táto správa si samozrejme uvedomuje, že prišlo k istým zlepšeniam a že prišlo k pozitívnym reakciám nadväznosti na tieto žiadosti mať dostupné dokumenty. Ja som sa nesnažil veľmi e, zdôrazňovať to, že je potrebné zmeniť vlastne istú paradigmu. Tieto informácie by skutočne mali byť vypracovávané takým spôsobom, aby e, ich bolo možné publikovať. A samozrejme, že nehovorím, že by sme mali vlastne budovať nejakú veľkú byrokraciu, ale mali byť, byť vlastne také, že sú vhodné na publikovanie. To znamená, že by sme mali mať otvorené dvere, pokiaľ ide o informácie, už v samotnom tomto e, procese, v tomto postupe po, v prie, behu ktorého sa vlastne tieto dokumenty e, pripravujú a upravujú. Ja si naozaj myslím, že by tieto informácie mali byť e, ľahšie dostupné, rýchlejšie dostupné a tak ďalej. Samozrejme, že politické skupiny majú právo sa stretávať za zatvorenými dvermi. Nechcel by som byť extrémistom, pokiaľ ide o túto záležitosť. A pán Herrero hovoril o informáciách, o účasti, o mechanizmoch hlasovania a tak ďalej. A tvrdil, že je to k dispozícii. Nie je to pravda, pretože máme samozrejme zápisnice z jednotlivých zasadnutí, ale môžete si samozrejme e, vlastne e, ten obraz e, sami načrtnúť na základe týchto zápisníc. Ja samozrejme, že som množstvo vecí sledoval a ak to budete robiť, ak ste dostatočne selektívni, ak viete, že čo hľadáte a čo môžete nájsť, tak ehm, pokiaľ e, takéto veci neviete, tak potom asi ehm, neviete, čo hľadáte. Ale chcel by som, aby to bolo čitateľné všetkým osobám, ktorí sa, ktoré sa na to pozrú. A samozrejme, že nehovorím, že to, že či je človek dobrým alebo zlým členom parlamentu, že to výlučne závisí od uh, registrácie, pokiaľ ide o účasť. Ale ja hovorím že je potrebné jednoducho, eh, aby sme boli transparentnejší a aby sa isté veci proti nám nezneužívali. Ja si myslím, že toto je základne dôležitá vec. Ďakujem, pán Kapato. A dúfam, že budete opätovne uh, zvolení. Prirodzene, že týmto uzatváram rozpravu k, tém, k tomuto bodu a hlasovať sa bude o tomto patričnom čase. Ďalšou správou je správa Alexandra Grafa Lambsdorfa o verejných zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti. Spravodajcom je pán Lambsdorf.